A teraz sa pokračujeme podľa programu. Pán Langen, sprostredkovanie v poisťovníctve. A teraz zostáva slovo správodajca. Na 4 minúty, nech sa páči. Na. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Dovolte mi, aby som sa prvom poďakoval za celkovo dobrú spoluprácu, ktorú sme mali. Na mnohých schôdzach sme pripravovali rozhodnutie výboru, niekoľko otázok ostalo otvorených, ale myslím, že sa podarilo dopracovať k takej oprave, v takej úprave smernice, ktorá je e, vyvážená a ktorá ide na prospech spotrebiteľov. Uvediem najdôležitejšie body. Poprvé, pokiaľ ide o sprostredkovanie poistenia, spotrebitelia teda budú môcť profitovať eh, z eh, lepšej úpravy, vládnutelnej úpravy. Po druhé, budú mať eh, lepšie informácie o provízii takýchto sprostkovateľov. Po tretie, väčšia transparentnosť, tak aby boli chránené záujmy poistení, poistencov, aby eh, tieto eh, nešli, alebo aby neboli vystavené eh, záujmom sprostredkovateľov a tiež je dôležité, aby sme sa vyhli situáciám, kedy informácie neboli postačujúce. Po piaté, dokumenty o produktoch, o informáciách budú teda informovať o jednotlivých otázkach e, spotrebiteľov, e, trvanie poistenia a tak ďalej, čiže porovnateľnosť ponúk a potom po šieste e, poisťovníctvo v celej Európe bude mať povinnosť takých sprostredkovateľov školiť a poskytnúť im ďalšie vzdelávanie Rytmus si budú môcť zvoliť sami, ale je to 200 hodín, teda celý týždeň e, za rok, e, kedy e, budú musieť poskytovať takéto, takéto školenia aj teda členských štátov. Potom je tam kapitola, o ktorej sme diskutovali dlho. Tam ide o produkty poistenia. E, tam e, došlo k zmene v dôsledku MIFID, ale je potrebné e, zohľadniť osobitosti poistenia tak, aby naša legislatíva bola konzistentná, teda produkty na finančnom a poisťovníckom trhu musia byť regulované rovnako. Takže nejde o čisto poisťovateľské E, produkty, ktoré by sme hádzali do jedného vreca so špekulatívnymi finančnými produktami. To určite nie. Čiže e, snažíme sa rozlišovať e, produkty jednej a druhej kategórie. Rozhodnutie z ekonu toto, tú diferenciáciu zohľadňuje a poskytuje spotrebiteľom pochopiteľné informácie a ďalšiu transparentnosť, eh, tak eh, aby sme nejakým spôsobom nezaťažovali sprostredkovateľov provízie. Eh, tam máme ďalšie požiadavky, úplné zverejňovanie informácií o províziách. Provízie a ďalšie náklady sa budú musieť v prípade poisťovacích produktov zverejňovať. Máme tu také e, rôzne komplikované transakcie, tie sme zjednodušili a teda chceme, aby sa jednotlivé súčasti ponúkali aj jednotlivo e, čiže vychádzame znova z MIFIDu. E, všetko je teda takýmto spôsobom ošetrené. Takže toto sú veci, ktoré sme e, spolu s tými spravodajcami e, odsúhlasili. Ďakujem im pekne. Sú tu nejaké hlasovania po častiach, e, sú tu snad ešte nejaké plňovacie návrhy. Napriek tomu som však toho názoru, že táto správa sa stretne v závere s súhlasom všetkých poslancov a poslankyň. Ešte raz veľká vďaka všetkým. Ďakujeme pekne a teraz dáva slovo pán komisár Barnier, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, dobrý večer, poslankyne, poslanci. Dnes hovoríme o tejto zmene smernice o splatkovaní poistenia. Spravodajca Werner Langen práve povedal, že je to e, snaha e, pomôcť spotrebiteľom prijať informované rozhodnutia, takto ušetriť náklady, pre Nejde o jednotlivcov, iba rodiny, ale ide pre malé a stredné podniky. Je naozaj potrebné, aby tie rizika boli náležite poznané a pokryté. Takže potreba efektívne chrániť záujmy spotrebiteľov. Zmeny v tejto smernici sa týkajú riadenia rizik, transparentnosti, konfliktov, záujmov. Toto je podľa mňa dôležitý, naozaj veľmi dôležitý krok tým správnym smerom. Sprostredkovanie poistenia je trh, kde dominujú malé a stredné podniky, niekedy dokonca veľmi maličké, mikropodniky. A vzhľadom na špecifikát tohto trhu komisia vo svojom návrhu chcela zachovať prístup minimálnej harmonizácie. Prečo to hovorím? Vypočul som si tu slova kritiky, e, že Európa všetko chce harmonizovať. Takže tu máte jeden príklad toho, kde Európska únia sa obmedzí na vytvorenie určitého rámca a ponechá členským štátom flexibilitu, ktorá je potrebná na prispôsobenie tohto rámca svojim vlastným špecifikám. Ak dovolíte, chcem sa poďakovať parlamentu za prácu, hlavne za jej rýchle tempo, pokiaľ ide o IMD 2. A ďakujem pekne hlavne Wernerovi Langenovi za jeho zanietenie a kompetenciu, ktorú preukázal nielen na tejto téme, ale aj iných. Ďakujem pekne tevým správodajcom, pánovi Sančezovi Persedovi, pánovi Šmitovi, pánovi Gigoldovi, pani Fox a pánovi Klutemu. Vieme, že ráde sa nepodarilo ísť takým tempom ako vám a svoje práce e, znova naštatuje v apríli. Ja teda dúfam, že sa podarí dospieť v najbližších mesiacoch. V každom prípade však e, tento rok sa tá dohoda dosiahne. Takže my máme v zásade rovnaké obavy ako vy. Zdôrazním dve veci. Poprvé, obava týkajúce sa posunenia ochrany spotrebiteľov. Napríklad ste tam zaviedli tie informačné dokumenty v prípade pro, produktov neživotného poistenia a potom ešte EIOPA. E, ďalšie kompetencie e, tejto agentúry hovoríte, že chcete, aby tu bola spravodlivá konkurencia, naozaj férová, pokiaľ ide o všetkých um, operátorov uh, na trhu. Uh, nechcete znevýhodňovať prostredkovateľov poistenia. Uh, chcete ich dať do, rovnakého, do rovnakej situácie ako takých, ktorí poskytujú poistenie iba ako doplnkové produkty. No, uvidíme, čo sa udeje do budúcnosti. Je potrebné posrať sa o to, aby tu bola koherentnosť v rokovaniach, aby tu bola koherentnosť medzi rôznymi legislatívnymi aktami. Niektoré sa pripravujú v parlamentu parlamente. Je to prepojenie s MIFIDom. E, toto bolo prednedávnom završené s KIDIPom ktorý je momentálne v trialógu a so smernicou týkajúcou sa e, mimosúdneho e, vyrovnania konfliktov e, spotrebiteľského charakteru. Takže dôležité, aby tie texty boli všetky koherentné. Ja sa o to budem snažiť postarať v spolupráci s vami a s radou. Takže toto je taká všeobecná orientácia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani predsednička, dámy a páni. Tento text umožní ako poistencom, tak aj spostredkovateľom byť v situácii stability, kontinu, diskontinuity na finančných trhoch s konsolidáciou dôvery spotrebiteľov a s tým, že chceme, aby sa naše hospodárstvo dostalo na cestu udržateľného rastu. To nás občania očakávajú a vďaka vášmu príspevku eh, sa k tomu aj dopracujeme. Za to sa vám chcem srdečne poďakovať. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz dostáva slovo pani Štýler za výbor IMKO. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj komisárovi Barnerovi. Ja som bola um, spravodajkyňou uh, v IMKU chvíľku trvalo, kým sa to dostalo do plena. Uh, eh, prečo sme chceli teda túto prepracovanú verziu? Chceli sme zabezpečiť dôveru spotrebiteľov a ich ochranu na trhu s poistením. Tento trh je fragmentovaný pre spotrebiteľov sú tu veľké nekonzistentnosti, hlavne pokiaľ ide o informačné požiadavky. Znamená to, že klienti možno nepochopia rizika, náklady a jednotlivé črty produktu poistenia, ochrana, poistencov, ako aj prax predaja takýchto produktov je potrebné zlepšiť. Neviem, či táto novela úplne odražá tieto obavy e, spotrebiteľov, lebo by som, bola by som bývala rada, keby sme mali ambicioznejší, odvážnejší text e, v tom duchu, ako to predložil výbor ECO, e, teda v tom duchu, ako to predložil výbor IMCO. Ja si myslím, že je potrebné zmeniť záväzné rozhodnutia a Ehm, mimosúdne, mimosúdne ehm, vyrovnanie Myslím si, že je to dôležité hlavne pre tie krajiny, ktoré zašli ešte ďalej, napríklad Spojené kráľovstvo. My máme ombudsmana, ktorý e, má možnosť v prospech spotrebiteľov príjmať záväzne rozhodnutia. Táto novela v zásade znižuje v určitej situácii ochranu spotrebiteľov. To je veľmi znepokojujúce, hlavne v situácii, kedy by sa zvyšok Európy mal snažiť dopracovať na tú najvyššiu úroveň, na ten najvyšší štandard. Čiže tí, ktorí chcú ísť ďalej, by nemali byť týmto návrhom nejakým spôsobom hataní. Bohužiaľ, pokiaľ ide o ADR, e, tak z dôvodu ich netplnenia nebudem môcť podporiť túto správu v súčasnom znení. Ďakujem pekne, pani predsednička. Grazie. E, credo che l'onorevole Le... Ďakujem. Slovo dostane teraz dostanú rečníci za politické eh, skupiny, takže EPP, pán Gál, Pel, pani Pál Pelš. Dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rode mi dovolte eh, poblahoželať kolegovi Wernerovi Langelovi za túto veľmi dobre vyváženú správu. A je dôležité, že sú všetky subjekty o, eh, o, všetky subjekty na trhu s poistením sú, za trhu s prostredkovaním poistenia sú pokryté. Takže čo je veľmi dôležité je zabezpečiť maximálnu mieru ochrany pre spotrebiteľov a ich záujmy a zároveň musíme venovať pozornosť riziku a zdieľaniu rizika, ako i skutočnosti, že e, spotrebitelia musia dostať všetky informácie na čas, prv než podpíšu e, takúto poistku. Je mimoriadne dôležité, e, že pokiaľ príde k nejakým konfliktom záujmom alebo nejakým rozporom, aby členské štáty mohli urobiť príslušné kroky a môžu vyžadovať e, od nich, aby zverejnili e, informácie a podmienky. Som presvedčený o tom, že pokiaľ by sme mali podobné, podobnú legislatívu pred krízou, mohli sme sa vyhnúť tomu, aby sprostredkovateľia poistenia e, nezavádzali e, spotrebiteľov a neponúkali im produkty bez e, pravdivých informácií. Myslím, že veľmi dôležité je školenie na tomto trhu a malo by byť povinné pretože e, je veľmi dôležité e, z hľadiska fungovania systému. Potrebné pre nás je mať online systém, aby sme boli schopní monitorovať sprostredkovanie poistenia. Tento systém bude transparentnejší, podarí sa, verím, zredukovať i byrokraciu. A pani predsedajúca, som presvedčená o tom, že je veľmi dobre vyvážená táto správa, preto ju musíme podporiť a chcem vyzvať kolegov, aby ju pri hlasovaní podporili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sanchez, presedo, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár Barnier, chcem poblahoželať spravodajcom na vypracovaní tohto eh, návrhu eh, predstavuje to veľmi výrazný podiel, poistenie e, predstavuje veľmi výrazný podiel na HDP EU a je dôležité, aby sme všetky medzinárodné princípy e, splnili a aby sme vytvorili dobré podmienky, rovnaké podmienky pre všetkých pri e, sprostredkovaní poistenia. Nie je to samozrejme jednoduchá oblasť, obsahuje množstvo rizik, preto je dôležité, aby túto aktivitu e, vykonávali skutoční profesionáli, ktorí budú splňať e, všetky profesionálne požiadavky, etický kódex a e, profesionálnu zodpovednosť. Je dôležité, aby spotrebiteľ mohol príjmať uvážlivé rozhodnutia a mal dostatočné informácie na to, aby mohol svoje prostriedky takýmto spôsobom investovať. Transparentnosť v oblasti e, vyplatenia poistky musí existovať. Je dôležité obsia- podať všetky informácie. Záväzok musí rozlišovať medzi, musíme rozlišovať medzi komplexnými produktmi a balíčkami produktov, ako aj zabezpečiť transparentnosť všetkých cien a platieb. Preto predpokladám že tento návrh tieto požiadavky splňa a že väčšina ho schváli. Ďakujem. Ďakujem pekne za ALDE skupinu pán Šmit dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je to skutočne politicky citlivá otázka, o ktorej diskutujeme týkajúca sa sprostredkovateľov poistenia. Tiež je otvorená otázka, či by sa provízie nemali zakázať. V niektorých členských štátoch, napríklad v Británii, existuje takýto zákaz. Vo Švedsku sa zatiaľ nepredpokladá, máme tzv. upfront provízie, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sprostredkovateľa poistenia vždy konali v záujme zákazníka. A keď e, ich zakážeme, je dôležité, Eh, akým uvidíme, akým spôsobom sa to bude robiť. Samozrejme, členské štáty môžu ísť ešte ďalej ako návrh tejto smernice a poplatky či provízie môžu obmedziť nejakým spôsobom. No myslím si, že je dôležité pre krajiny, ktoré si myslia, že sú potrebné prísnejšie pravidla ohľadom provícií. Eh, teraz budem pokračovať v angličtine, keďže po anglicky zrejme viac z vás rozumie. Dva z pozmeňovacích návrhov pána Langena sa týkajú harmonizácie s MIFIDom. Preto chcem požiadať pána komisára a pána Langena. Čo to znamená v praxi? Pretože počul som od pána Giga, od kolegu, že... Te... Od pána Gigolta som počul, že tento, tieto rokovania s harmonizáciou e, s MIFIDom prebiehajú. Ja som počul práve opak. A pokiaľ dáme všetky tieto pozmeňovacie návrhy od e, pána Giegolda 8, 9, 10, 11, potom tento právny postup bude technickejší a komplikovanejší, takže chcel by som vedieť, pán komisár a pán Langen, e, nie je to dostatočné. Máme návrhy 4 a 5, ktoré sa snažiu, snažia zharmonizovať MIFID Z, IMD2 a tu je, to je dôležité z hľadiska toho, ako budem ja zajtra hlasovať. Ďakujem. Grazie per il gruppo Verde, onorevole Giegold. Ďakujem pekne. Pán Giegold. Ja, sehr verehrte Kollegen. Pán Giegold, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ten, táto oblasť v posledných rokoch sa prezentuje ako veľmi silná lobby. Máme viaceré oblasti ochrany spotrebiteľa a už počas rokov to prebieha tak, že produkty pod MIFIDom e, maj, podliehajú lepším normám e, ochrany spotrebiteľa ako e, poistenie a preto sa veľmi teším, že komisia to chce dostať na rovnakú úronu, ú, úroveň. Našli sme v Ekone vyvážený kompromis, ktorý posilňuje práva spotrebiteľov, na rozdiel od komisie, ktorý, ktorá je trošku slabšia. Teraz boli predložené tu v pléne v niektoré návrhy, niektoré z nich posilňujú ochranu spotrebiteľa, niektoré ju oslabujú. To, čo sa dosiahlo počas novej reformy, je podporené, niekedy nie. Čiže chcem vyžiadať kolegov, aby sme konečne našli e, férovú súťaž medzi bankovými produktami, fondami a E, poistnými produktami, to skutočne by bolo dobré. Nestačí k tomu len jedno úvodné ustanovenie, pretože v konečnom dôsledku v rámci trialógu nebude rovnako vnímané. Čiže chcem poprosiť kolegov, aby e, sa vrátili, e, aby sa k tomuto bodu vrátili. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Pokiaľ nie sú ďalšie e, žiadosti o slovo v rámci Catch the Eye. Slovo dostane pán komisár Barne. Euh, Ďakujem veľmi stručne, pretože príspevky boli koherentné, hoci <clears throat> sa vyzdvihli určité body. Pokiaľ ide o štandard ochrany spotrebiteľov, o tom hovorila pani Stiller, téma je to veľmi dôležitá k tomu bol trialóg, aby sme zabezpečili koherentnosť s ďalšími textami, bez toho, že by sa zabúdalo na špecifický charakter poisťovníckej oblasti. Súhlasím s, s pani Gálpelc. Ak tu máme e, pravidla, ako i v iných ďalších oblastiach, určite to poznajú kolegovia, spolu sme pracovali na mnohých e, regulačných textoch, architektúra týchto textov dozoru, transparentnosti <clears throat> a ochrany spotrebiteľa, e, kapitalizácie bank. Už tu je množstvo e, kríz v tejto oblasti, pani Galpelc. Podobne ako vy si myslím, že ak by sme boli mali tieto pravidla pred krízou, určité praxe, pochy, praxi, e, príklady pochybnej praxe by určite Eh, boli, mohli sa, za, sa nepripustiť. Informovaný, lepšie informovaný spotrebiteľ a jeho výber, to je dôležité. Súhlasím s vami, že treba hľadať e, rovnováhu medzi slobodou ponuky a slobodou spotrebiteľa. Pán eh, Gigold podporil text, za čo mu ďakujem. Pán Schmidt e, na, a dohodil bod ktorý e, reš, hovoril o koherencii s MIFIDom, mm, pozmenujúci návrh konkrét, konkrétne 85. Tu tento návrh v trialogu budeme <clears throat> preverovať. Dôležitá je tu motivácia spravodajcu. Treba ešte čo to zvášiť, ale e, v tej súvislosti mi e, prepáčte, pán Šmit, že som nebol až taký pre, presný a precízny. Musím ešte dopracovať určité odpovede do presnosti práve v danom dialogu. Ďakujem za vaše pochopenie. Ďakujeme. Má slovo teraz ako spravodajca pán Langen. Už kolegom by som rád poďakoval za spravodlivé posúdenie kompromisu, takisto pánu komisárovi a všetkým tieňovým spravodajcom by som chcel vysloviť e, vďaku kolegovi Sančezovi Presedovi, pánu Šmitovi, pánu Gigoltovi, pani Styler, pánu Kultemu i ďalším pri e, v rozličných východiskách. Napriek tomu diskusia bola spravodlivá a dobrá. Po druhé, pán komisár, určite to nebol proces rozhodovania rýchly. E, návrh ste predložili 3. júla 2012, viac ako 1,5 roka odtedy, čo sme začali rokovať a rada si naďalej podriemkáva, čo nakoniec z toho vzíde, nevie dnes nikto v tomto legislatívnom období. Určite sa to bude týkať až toho ďalšieho obdobia. Pani Styler hovorila, že by tie pravidlá predchádzania sporom e, zostrilan už v IMKU sme, my sme prevzali pri príprave správy e, návrhy IMKA, pokiaľ ide o riešenie sporov, ale musíme to predložiť členským krajinám a to považujem za celkom správnu cestu, že totiž v tých prípadoch, kde členské krajiny idú ďalej, môžeme to robiť bez toho, že by sme to všeobecne predpisovali. Ďakujem za vašu podporu. Kolega Sanchez Presedo, ktorý e, hovoril a predložil vlastné e, návrhy Hovorilo sa tu o hypotékach, pán Šmit bol iného názoru. Našli sme kompromis, ktorý umožňuje, že to môžeme v zhode vyriešiť. Kolega Šmit hovoril čosi i o zákazoch provízií. Tak ako sme to my prijali, si myslím, že je to správne. Zelený tu ešte čosi predložili vo veci zákazu provízií. To podľa mňa nikdy nie je vec múdra, zakázať provízie a pokiaľ ide o uspôsobenie e, pozmeňujúcich návrhov 4 a 5 k MIFIDu, nuž tak to, čo sme dnes e, prevzali, je v tých návrhoch už obsiahnuté. V textoch sú tieto návrhy obsiahnuté a podľa mňa sú lepšie ako to, bolo v medzištádiu pre MIFID, musíme o tom rokovať, ale i osobitosti treba vnímať. A naozaj vám prisľubujem, že v rokovania, ktorí tieňoví spravodajcovi budú predsa prítom, budeme ten cieľ sledovať. Nechcem ale, aby sa teraz zadnými vrátkami do textu dostali uh, e, e, uh, ujednanie, ktoré ne, nevyhovujú poistnému priemyslu, teda poistnej realite Ďakujem tým, ktorí e, prislúbili kompro- ochotu ko- ku kompromisom. Určité pozmeňujúce návrhy zelených. E, jeden som uviedol, to je zákaz provízií. E, naša frakcia nemôže s tým súhlasiť. A v druhom prípade novozavedený článok 26a, podľa ktorého aj JOPA zásahom na trh môže e, zakázať produkty. To je podľa mňa úloha národných eh, dozorných orgánov a nie Európskej inštitúcie IOPA. Preto sme za to, aby táto časť sa zamietla, táto časť. Kde chcem ešte si veci zvážiť, už takto sú výnimky. Vo frakcii sme mali e, rokovania, tie ešte trvajú, prejednáme to a zajtra uvidíme, ako o tom naša frakcia zahlasuje. Na rozdiel od zelených máme veľkú skupinu, ktorá chce poznať obsahy, nie len e, v konečnom dôsledku prikyvovať. To je možno rozdiel medzi malými a veľkými stranami. Vo všeobecnosti chcem všetkým zúčastneným poďakovať. Ďakujeme, diskusia je uzavretá a hlasovať bude zajtra o 11.30. Ďalší bod našeho programu to je správa pani Grostet. E, tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 14 až 20. Slovo má pani